Dôsledky tohto dlhodobého konfliktu, konfliktu prežívame všetci. Ďakujem pekne, kolega Potočník, pán komisár. Teraz uzatváram rozpravu a ešte stále eh, je tu eh, sedem pozmeňovacích návrhov, o ktorých budeme hovoriť po skončení rozpráv. ďalšou témou je stupňovanie násilia v Mexiku. Najskôr príspevky spravodajcov Najskôr kolega Jauregui Atondo, minúta a pol. Sí. Señor presidente. Pán predseda, chcem začať tým, že Mexiko je demokratický štát. Je to rozvinutá demokracia, ktorý sa e, uplynulých 20 rokov veľmi výrazne rozvíjal. Je to spriateľená krajina, spriateľná krajina Európskej únie a preto vzťahy s ňou sú pre nás strategické. Takisto chcem povedať, že Mexiko vedie veľmi ťažkú e, vojnu proti organizovanému zločinu a obchodovaniu s drogami. Ale dnes na pôde e, Európskeho parlamentu horovíme e, v rámci kapitoly ľudských práv, pretože dochádza k, výraznému, k výraznej eskalácii násilia a opakovane sa vyskytujú obvinenia z porušovania ľudských práv. Práva, ktoré, alebo eh, uznesenie, ktoré tu dnes prijeme, sa zameriava predovšetkým na konsenzus ohľadom ľudských práv. Eh, a vyzýva Mexiko, aby pokračovalo eh, v budovaní demokratického štátu a vlády a právneho štátu v prvom rade, aby zabezpečilo dodržiavanie e, práva na slobodnú trač, pretože dochádza k e, agresívnym útokom na žurnalistov. Ďalej, aby obhajovalo ľudské práva, pretože dochádza k vyhrážkam a útokom na organizácie, ktoré e, ochraňujú ľudské práva. A takisto, aby zrušila beztresnosť tým, ktorí porušujú ľudské práva a Ďakujem pekne. minút. Ďakujem pekne. Kolega Weber. Kolegyňa, pardon. Ďakujem pekne, eh, pán predseda. Vážení kolegovia, tento týždeň sme eh, si pripomínali eh, Medzinárodný deň žien. Na stenách parlamentu sme videli mnoho plagátov, e, ktoré hovorili, že e, skončiť s násilím páchaným na ženám je možné. Dnes hovoríme o Mexiku a preto mi príde vhodné pripomenúť, že mexické ženy e, či už domorodé alebo nedomorodé, sú veľmi často obeťami násilia. Mexické ženy sú obeťou všetkých fóriem násilia, či už je to domáce násilie alebo sexuálne násilie a to zo strany členov organizovaných e, zločineckých skupín alebo aj príslušníkov policie. E, kroky e, mexických úradov boli neúčinné, preto sa hovorí prakti- o praktickej beztrestnosti týchto páchateľov. My sa snažíme bojovať proti, proti e, vraždám žien, keď vidíme, že takmer všetky prípady vražd žien končia bez potrestania páchateľa Napríklad e, v štáte Mexiku e, sa za posledné roky potre- vyšetrilo len 11 prípadov vražd žien. Zár- v tom istom čase sa zdá, že e, ženy sú e, preferovanou obeťou súdneho systému. Inak si neviem vysvetliť, ako je možné, že Alberta Cartara a Teresa González, dve domorodé ženy, boli odsúdené na 20 rokov väzenia a už e, viac ako 3 roky sú, sú vo vezení za to, možno súd, ktorý e, rozhodne o týždeň o odvolaní v tomto prípade, si uvedomí e, absurdnosť a nespravodlivosť tejto situácie. Násilie páchané na ženách začína v rodinách. Dúfam, že postoj mexických úradov sa čoskoro zlepší a mexické ženy nebudú trpieť e, násilím a aby došlo k zlepšeniu kooperácie jednotlivých noriem a právneho systému. Okrem toho, že dúfame, že mexická spoločnosť sa zmení a preto je dôležité, aby sa z tejto témy stala prvorada vec e, na pôdach škôl a vzdelávacích zariadení. Teraz má e, minútu kolega Bielan. prezident Felipe Calderón točil už od... Ďakujem, pán predseda. Celé roky mexické orgány vedú krvavú vojnu proti drogovým kartelom. Majú tam 4000 vojakov, ktorí bojujú proti týmto kartelom a boli občas aj dosť úspešní. Podarilo sa im zatknúť šéfa kartelu Sinalao. Našli tam 23 tisíc hektárov opiových plodín. Taktiež e, tam boli tisícky ľudí, ktorí boli zapojení do nezákonného obchodovania. Musíme však na pamäti, že maxické drogové kartely vyrábajú 100 milióny dolárov a to je veľká suma v porovnaní s tým, koľko má k dispozícii vláda na to, aby bojovala proti ich trestnej činnosti. To znamená, že máme veľa peňazí na podplácanie polície a sudcov a orgány v Mexiku prehrávajú túto vojnu. V roku 2006 zahynulo 15 tisíc ľudí. Viac ako 60 novinárov zahynulo nedávno. Vrátanie Jorgeho Martineza. Bez zaangažovanosti Mexiko nikdy nevyhrá túto vojnu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz jednu minútu e, kolega Fisas Aichela. Ďakujem, pán predseda. Vážení páni poslanci, páni poslankyne, v Mexiku existuje veľmi, veľmi vážny problém e, súvisiaci s e, obchodom s drogami a násilím. Pre prezident Calderon prijal jednoznačný rozhodný postoj za skoncovanie s obchodom s drogami mno, dosiah, podarilo sa dosiahnuť mnohé úspešné e, operácie, skonfiškovať veľké množstvo zbraní. Vláda takisto uznáva, že musí e, výrazne zmeniť e, mnohé záležitosti súvisiace so súdnictvom, tak aby e, boli súdne procesy transparentné a aby sa popri tom e, rešpektovali ľudské právy, práva. Takisto chceme vyjadriť solidar- solidaritu s mexickým národom, podporiť e, prezidenta Calderona v jeho snahe bojovať proti, proti organizovanému zločinu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, kolega Fisa Zajchla. Teraz to máme kolegyňu Veržia na jednu minútu. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, od roku 2007 porušenia ľudských práv sa stále zhoršujú v Mexiku. Podľa mimovládnych organizácií a médií v Mexiku došlo k viac ako 2000 vraždám, ktoré je možno pripísať drogovým kartelom. Od roku 2009 sa väčšina z nich odohrala v provincii Chihuahua. Prezident poslal tisícky vojakov do tohto regiónu, ale od tých čias činy vojakov a policie sa stále zhoršujú prevláda tam bezstresnosť. Pôvodné obyvateľstvo, hlavne ženy, či už sú členkami pôvodného obyvateľstva alebo nie, sú veľmi ťažko postihnuté touto vojnou. Hovorím o ženách, ktoré boli znásilnené a mučené políciou a bola som znechutená tým, čo mi povedali. Ľudia, ktorí spáchali tieto činnosti od roku 2006, ešte stále si užívajú beztresnosť. Musíme teda zdieľať obavy mexických orgánov, ktorých eh, pracovníci pravidelne porušujú členské práva. Ďakujem. Teraz tu máme kolegyňu Lochbiller. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Obrazy brutálneho násilia na otvorených uliciach v tzv. boji proti drogám Mexiku nás oslovujú zo všetkých stránok novín a z televízie. To, čo sa deje v severe krajiny, sa dostáva na titulky novín a parlament v Európe predložil aj svoje vlastné návrhy proti tomu, čo sa tam deje. Napriek tomu, že tam dochádza k značnému porušovaniu ľudských práv, mexická vláda nie je v stave alebo nechce vystupovať rozne proti tomu, čo sa tam deje. Poukazovanie na tvrdosť boji proti e, drogovým kartelom nie je výhovorkou na to, aby sa tam zavadzali niektoré zvláštne opatrenia príslušnosť vojenských súdov a beztresnosť toho, čo páchajú vojaci a policia, znechucuje ľudí celej krajine. Vojaci sa stále viac dopúšťajú násilia na miestnom obyvateľstve. Vláda to nechce vnímať, takisto zakrýva tieto činy. Ministerstvo obrany vraj vydalo veľmi veľa peňazí rodinám obetí, aby umlčali tieto rodiny. Európska únia musí hovoriť o tejto bezstresnosti vojakov a polície pri rokovaniach s Mexikom. Vzhľadom na rozsah porušovania ľudských práv je primeraná, aby sme hovorili o týchto veciach, aby sme nerokovali s Mexikom, kým nedojde k našemu zlepšeniu tejto situácie. Ďakujem veľmi pekne kolegyni Lochbiller. Teraz za frakcie bude hovoriť kolega Preda jednu minútu za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eskalácia násilia v mexických provinciách v blízkosti uh, amerických hraníc, hlavne v Ciudad Juárez, uh, je veľmi znepokojúca. Videli sme krvavé boje a videli sme aj zvýšenie trestnej činnosti súvisiacej s drogami. Vojna proti drogám je znásobená ešte aj vonou proti zločinickým zariadeniam a plánov, ktoré sú veľmi brutálne. Mexiko je hraničný prípad, ktorý ukazuje, že treba urobiť opatrenia, ktoré zabezpečia národnú bezpečnosť. Je veľmi dôležité, aby Európsky parlament poslal jasný signál na podporu mexickej vlády pri likvidovaní trestnej činnosti. To by malo pomôcť zlepšiť situáciu civilného obyvateľstva. Zároveň by sme mali pospodzovať mexické orgány, aby skonsolidovali zákonnosť a reformovali spravodlivosť a celý právny systém. Kolega Preda a teraz kolegyňa Gomeš na jednu minútu. Tento problém, ktorý súvisí s eh, obchodovaním s drogami a eko, eh, ešte prehlbila ekonomická kríza, treba eh, reformovať súdny systém tak, aby sa dosiahlo odsúdenie všetkých zločincov. Ženy, ktoré trpia vojnou drogových gengov, predovšetkým v Ciudad Juarez. Tam dochádza k najväčšiemu počtu vražd e, žien. E, Organizácie Mexické úrady nedostatočne ochraňujú žurnalistov a obete násilia. My chceme plne podporiť všetkým, ktoré, ktorí bojujú za ľudské práva. A sú to presne tí istí, ktorí bojujú za demokraciu a právny štát. Bez ľudských práv nie je právny štát a nie demokracia. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na minútu kolega Čarnecký. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Práve som si vypočul výzvu v tomto parlamente, aby sme nepodpísali dohodu s Mexikom. Ja tomu nerozumiem. My predsa tlieskame Mexiku napríklad prezidentovi za odhodlaný boj s drogovými kartami, s mafiou a mali by sme podporovať toto úsilie. Ale zároveň by sme mali poukazovať na problémy. Tak, aby Mexiko neporušovalo ľudské práva. Musíme však pochopiť, situáciu krajiny, ktorá desaťročia bojuje proti organizovanú zločinu. A teraz prezident tejto krajiny vyzýva na vojnu proti týmto trestným činom a musíme to podporovať ako obete. Musíme podporiť a počiarknúť, že ľudia tu nesmú trpieť. Ďakujem pekne. Teraz kolega Tavares jednu minútu. foi cercado por uma... Dnes ráno mexické orgány sa konfrontovali s viac ako 300, e, teda, s 300 policajtami. E, bola bol vyhlásený štrajk a zatkli e, vodcu odborárov, pána Baskeza. Najšokujúcejšie bolo, že je to ohrozenie slobody združovania v Mexiku a je to zaražajúce práve, keď tu teraz hovoríme o beztrestnosti e, e, ľudí, e, páchateľov, ktorí porušujú ľudské práva. Ak útoky, ak sa útoky na narkotrafikantov kombinujú s útokmi na odborárov, je to veľmi zaražajúca a veľmi znepokojúca situácia. Predovšetkým treba, treba vyviať tlak na mexickú vládu, aby ukončilo z, aby zvýšila účinnosť boja proti organizovanému zločinu a neutočila na odborové zväzy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani kolegyňa Korhola, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som zdôrazniť význam tohto uznesenia z dvoch dôvodov. V Mexiku sú organizácie, ktoré sa venujú obchodovaniu s drogami, sú to drogové kartely a tie sú zodpovedné za smrť 15 tisíc ľudí. Len si pamätíte na situáciu na americko-mexickej hranici, kde polícia a armáda by mohla dostať situáciu pod kontrolu Zodpovednosť v rámci tohto problému je na pleciach drogových kartelov. Aj Amnesty International odsudila beztresnosť, s akou môžu vojaci a polícia beztresne konať. Naozaj musíme pokračovať v boji proti tejto beztresnosti na majovom samite medzi Európskou úniou a Mexikom. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, kolega Týkal, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán prezident. Mexická vláda sa musí zaangažovať v boji proti drogovým kartelom a musí zabezpečiť zákonnosť. Mali sme tu dosť veľa mŕtvych Tichuana v Ciudad de Juárez patrila medzi 10 najnebezpečnejších miest v roku 2009. Došlo tu 15 tisíc úmrtiam od roku 2006. V roku 2009 sme mali viac ako 7 tisíc úmrtí. Mladí ľudia a ženy sú najviac postihnutí násilím a drogami. Ekonomická kríza v Mexiku môže viesť sociálnemu konfliktu a chudoba a nízke vzdelanie patrí medzi hlavné príčiny užívania drog. V Mexiku 7,5 milióna mladých ľudí do roku 2010 e, nemali možnosť e, chodiť do formálnych škôl. Takto si nemohli vybudovať slušný život. Preto treba zlepšovať ekonomickú a sociálnu bezpečnosť v Mexiku. Ďakujem. Teraz kolega Poselt. Pán predseda, tu sa veľmi často zaoberáme diktatúrami. Mexiko nie je diktatúra, ale demokratická krajina. My sa zaoberáme porušovaním ľudských práv. A v Mexiku to tiež nie je problém, ale problémom je, že táto veľká demokracia, ktorá je našim veľkým strategickým partnerom, už celé 10 ročia trpí ťažko, možno smrteľnou chorobou. Preto je nevyhnutné mať správneho lekára a správne lieky na riešenie tejto choroby. A kto je ten lekár? Samotné Mexiko musí byť tým lekárom. Musíme ich podporiť, nesmieme im dávať iné lieky. Mali by sme povedať, že náš finančný instrument chceme silnejšie nasadzovať Chceme, aby tam bola zákonnosť a chceme, aby sa podporili zákonné štruktúry, súdne štruktúry, tak aby mohli bojovať proti trestnej činnosti a proti beztrestnosti vojakov a policie. Ale to nemôžeme urobiť, keď e, zmrazíme naše kontakty, ale iba keď ich posilníme. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Posel. Teraz prichádzame k spontánnej e, diskusii a teraz sa hlási Milan Mon. Všetkých nás trápi nárast násilia v Ciudad Juarez. Ale ja by som chcel hovoriť o e, opatreniach, ktoré prijala mexická vláda, aby e, riešila tento problém. Takisto podporujem e, boj prezidenta Calderona proti drogovým gengom. Všetci musíme pomôcť v tomto ťažkom súboji mexickým inštitúciám už 10, e, za posledných 10 rokov e, zaznamenal Mexický štát e, vývoj k modernizácii. Mexis, Mexiko takisto prijalo mnohé zodpovedné úlohy v rámci OSN. Chcem upozorniť tento parlament na zriadenia strategických vzťahov s Mexikom, ktoré sa nám podarilo nastoliť v roku 2008 Podarilo sa schváliť ambiciózny plán, pretože v Európa a Mexiko má mnohé spoločné témy, či už ide o e, bilaterálne alebo multilaterálne otázky, vrátane boja proti drogovej trestnej činnosti. Milan. Ďakujem veľmi pekne, kolega Milanom. No a nakoniec odozdávam ešte kolegovi Tenekovi slovo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mexiko je veľmi dlho a veľmi dlho bolo cestou, ktorou sa uberali drogy do celého sveta. Okrem toho samotné Mexiko je krajina, ktorá má 100 miliónov obyvateľov, je to strategický partner Európskej únie. Stále viac sa stal dôležitým partnerom pre kokain a rastúca spotreba kokainu mladými ľuďmi je znepokojúca. Rastúce drogové násilie sa akoby stále zhoršovalo, vraždy sú stále horšie a novinári, ktorí ohlasujú tieto prípady, sa sami stávajú cieľmi vražedných útokov. Vládne tam nezákonnosť v určitých častiach Mexika. Prezident Calderón musí čeliť veľkým výzvam a Európska únia by ho mala značne podporovať pri naplnaní týchto víziev, najmä pokiaľ ide o rekonštrukciu, reštrukturalizáciu súdnictva, polície a vojenských zložiek. Je opodstatnené využívať armádu ako dočasné opatrenie, preto by sme naozaj mali pomôcť mexickej vláde. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Tenok. Tým sme uzavreli spontánnu diskusiu a na záver ešte prehovorí pán komisár Potočník. Ďakujem, pán predseda. Nevydaný raz násilia v krajine vytvoril pocit veľkej neistoty medzi obyvateľmi. Komisia je samozrejme veľmi znepokojená touto situáciou. Vieme, že mexické orgány to berú veľmi vážne a zaviedli mnohé opatrenia, ktoré by mali riešiť tento problém. Calderonová vojna proti organizovanému zločinu je hlavnou prioritou. Nie len, že Mexiko využíva vojakov na boj proti drogovým kartelom, ale využíva aj súdnictvo a políciu. V roku 2008 bol prijatý balík opatrení, ktorý uznáva potrebu posilniť súdnictvo a políciu v Mexiku. Reforma súdnictva má potenciál pomôcť Mexiku zvládnuť problémy súvisiace s predajom drog. Vieme však, že si to bude vyžadovať veľmi dlhodobý záväzok. Mexiko sa veľmi snaží aj reagovať na naše obavy o porušovanie ľudských práv, predovšetkým v súvislosti s organizovanými skupinami, slobodou prejavu a slobodou prejavu mimovládnych organizácií. V takomto prostredí mexická vláda vytvorila e, úrad zvláštneho prokurátora pre boj proti drogovej trestnej činnosti. Je tu veľa nedostatkov. Ehm, majú problém ešte s bojom proti násiliu proti ženám a preto mexická vláda menovala prokurátorice sa zaoberá práve touto tému a ďalší sa zaoberá bojom proti obchodovaniu s ľuďmi. Mexiko sa zaviazalo zostať otvorené na medzinárodnom poli v oblasti ľudských práv. Otázka ochrana ľudských práv, boji proti organizovanej trestnej činnosti sa odráža v odporúčaniach, ktoré Mexiko prijalo ako výsledok eh, periodického preskúmania situácie v Mexiku, ktorú robí OSN. Všetky tieto témy sme prerokovali s Mexikom naposledy eh, na poslednom spoločnom výbore EU Mexiko v Bruseli 26. a 27. novembra 2009. Eh, táto téma a táto oblasť naozaj je oblasťou spolupráce. V decembri 2009 sa v Kankune uskutočnil seminár o presadzovaní ľudských práv. Seminári, na seminári sa stanovil aj termín a miesto vypracovania dokumentu zaoberajúceho sa ochranou ľudských práv. Po seminári bol tento dokument potom predložený vláde. Vyžaduje sa v dokumente reforma súdneho systému a podpora orgánov činných trestných konaní v najviac ohrozených provinciách. Myslím si, že musíme podporiť boj proti trestnej činnosti a podporu zákonnosti Mexiku formálny dialog medzi EÚ a Mexikom by mal vzniknúť, rovnako ako zvýšená spolupráca v rámci takých inštitúcií, ako je Eurojust, CEPOL a ďalšie organizácie. Zo strany Európskeho spoločenstva podporujeme takéto projekty do rokov 2004 až 2007. Boli to projekty venované posilneniu súdneho systému Mexiku a taktiež máme ďalší projekt do roku 2011 do roku 2011 teda 11 až 13. Je jasné, že Mexiko má pred sebou dôležité výzvy v oblasti verejnej bezpečnosti a rešpektovania ľudských práv. Nie je to ľahké a situácia nie je zďaleka ideálna. Ale je takisto spravodlivé povedať, že Mexiko ukazuje odhodlanie riešiť otázku nedodržiavania ľudských práv. Takže budeme naďalej podporovať Mexiko v jeho úsilí. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu 6 pozmeňujúcich návrhov a týmto končíme túto tému. A ďalšia téma je Južná Korea a zákonné uznanie trestu smrti.